Zároveň by som vás chcel aj informovať o tom, ako bude Európsky parlament spolupracovať so stálym predsedníctvom Európskej únie počas nasledujúceho 2,5 roka so stálym predsedom Európskej rady a zároveň ako chceme spolupracovať s rotačnými predsedníctvami. V tomto prípade to španielské predsedníctvo bude teraz predstavovať svoj program svoj program aktivít na najbližších 6 mesiacov. Tak tomu bude aj vždy počas ďalších predsedníctiev, vždy na začiatku a zároveň na konci týchto semestrov predloží správu. Na rozdiel od toho stále predsedníctvo Európskej rady bude predstavovať výsledky samitov. Ako všetci dobre viete, každý semester sa konajú dva samity. Predseda, respektíve prezident Európskej rady bude predstavovať eh, výsledky týchto samitov a bude to tak dvakrát každý pol rok, čiže štyrikrát ročne. To je všetko asi k týmto základným technickým informáciám a základným pokynom. No a teraz si môžeme vypočuť eh, deklaráciu predsedníctva, zároveň predstavenie programu španielského predsedníctva. Dovolte mi privítať predsedu španielskej vlády, pána Zapatera, ktorý je zároveň aj hlavným predstaviteľom rotačného predsedníctva. Eh,